o premeskú mobilitu. Pán Kosta, autor, e, bude, dostane teraz 5 minút. Hej, s'il vous plaît. okay. Pani predsednička. Pani komisárka. Vaša komisia viackrát hovorila, že uverejní akčný plán pre mobilitu. A tento plán mal byť predložený nám do jesene minulého roka. V marci sa skončili konzultácie o zelenej knihe o mobilite, ktorá, tieto konzultácie začali v roku 2007 a e, tu sa znova potvrdilo, že akčný plán by sa mal týkať dopravy tovaru a malo sa tam hovoriť o externalizácii interných nákladov v roku 2008, ale my ešte stále tento akčný plán nevidíme. Dostávame sa ku koncu tohto funkčného obdobia a obávame sa, že veľa z tej práce, ktorá bola doteraz e, vykonaná, vyjde na zmar pretože nič nerobíte. Mohli by ste ma, pani komisárka, uistiť, že všetko je pripravené a je možné tu e, tento dokument uverejniť v nadchádzajúcich týždňoch, aby sme si my mohli utriediť naše názory a e, pokiaľ ide o uznesenie o mestskej doprave, e, toto e, siaha naspäť do júla 2008. E, ide o úlohu miestnych orgánov, národných orgánov, ako aj orgánov spoločenstva. A malo by byť e, určité miesto aj pre e, zásahy zo strany spoločenstva. Európska únia by mala v tomto smere vymedziť, e, aká je úloha spoločenstva a kde sa začína úloha subsidiarity. Komisia sa z toho ako si vyklzla a nám to nepomáha riešiť e, problém e, mestskej Eh, dopravy, eh, verejnej dopravy a mestskej mobility. Pre občanov nerieši to ani problém znečistenia. 30 eh, znečistenia z dopravy spôsobuje práve verejná mestská doprava. Takisto 70 dopravných nehod sa stáva v mestách a e, práve tí najslabší spotrebitelia závisia od verejnej dopravy. A čo sa stane s mestami e, v EU v súvislosti s takouto e, znečistujúcou dopravou? Pani komisárka, hovorím s vami, pokiaľ ide o normy pre čistú e, mestskú dopravu. Nede o základné práva pre európskych občanov. Nemali by byť definované normy, e, ktoré by e, zabezpečili čistejšiu dopravu a nebolo by potrebné zisťovať štatistické údaje. Nemala by komisia pomôcť pri subsidiarite. Členské štáty a miestne orgány majú svoje výsady, ale my takisto musíme prispieť svojim vkladom. Mohli by ste nám vysvetliť, prečo s tým meškáte a prečo došlo k tomuto opomenutiu, pokiaľ ide o prijatie akčného plánu pre mobilitu? A prečo ste nesplnili váš záväzok, ale chceme skutočné dôvody, nie len nejaké vágne zdôvodnenia. Komisia e, sa stala takým veľmi obozretným orgánom, že nerieši problémy európskych občanov, pretože prihliada na e, problémy členských štátov, ale toto je samovražedný postoj. E, je potrebné dosiahnuť výsledky. Všetko posudzujeme podľa výsledkov. Mohli by sme dostať e, od vás vyššiu úctu, alebo e, mohli by ste prejaviť vyššiu úctu voči našej inštitúcii? Au nom de la Commission, Madame Vassiliou, je vous en prie. Pani Vassiliou za komisiu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcem mm, Chcem e, e, vysloviť ľúto, že e, pán Adželny nie je s nami, pretože na dôležitej misii v Japonsku komisia zostáva plne angažovaná v rozvíjaní mobility, urbanej komunity, pretože je presvedčená, že primárne táto zodpovednosť je v lokálnych, regionálnych e, e, komunitách a sú určité aspekty len, ktoré sú záležitosťou úrovne EÚ. Všetky mesta sú odlišné. Napriek tomu majú spoločné e, výzvy. Problémy v urbanej mobilite sú výrazné, narastajú, dotýkajú sa mnohých občanov a e, podnikov, ktoré majú problémy s bezpečnosťou dopravy, e, s polahlivosťou verejnej dopravy, e, spojmi a problémami znečisťovania. Dôležitosť tejto témy chcem podložiť určitými číslami. 60 obyvateľov žije v urbánnych oblastiach a 85 HDP EU sa tuto vytvára. No napriek tomu mesta, hoci vytvárajú 40 emisí CO2 a dva z troch e, automobilových nehôd sa e, e, stávajú v mestách. Spoje sú hlavným problémom, s ktorým mes, mestskí občania musia denne E, stretávajú napriek tomu, že sa na to venuje 1% HDP ročne. Čiže je to vlastne kľúčovým e, elementom aj na e, dosiahnutie našich cieľov v oblasti klimatických, klimatických zmien, aj v oblasti napríklad bezpečnosti na cestách. Chceme podporiť výmeru, výmenu najlepších skúseností je to program Civitas, ktorý sa začal realizovať v roku 2000. V roku 2007 bol, bola vydaná e, zelená kniha, kde sa identifikovali oblasti eh, možnosti rastu a opatreniu, aby sa zabezpečili e, inteligentnejšia, e, inteligentnejšia doprava a zelenšie mesta. Čo možno urobiť konkrétne na úrovni EÚ? E, môžeme pomáhať e, miestnym orgánom e, v oblasti vytvárania politík, rozširovanie a rozmnožovanie prístupov po celej EÚ umožní dosiahnuť lepšie a viac výsledkov za nižšie náklady. Môžeme podporiť čisté ekológie, ekologické technológie, vozidla, a lepšie využitie pri výrobe, e, využitie nových technológií pri výrobe. E, môžeme podporiť úrady, aby nachádzali interoperabilné e, riešenia v súlade s jednotným trhom. Komisia bude pokračovať v konaní, pretože si myslíme, E, ako no, veľká väčšina zainteresových, e, že e, veľa získame, keď budeme pracovať na európskej úrovni, ale aj na lokálnych, regionálnych a národných úrovniach. Prečo mešká prijatie akčného plánu? Žiaľ, nemali vhodné podmienky na prijatie obšírneho akčného plánu E, plánu pred koncom roku 2008, ale môj kolega vicepredseda Tanianik vás chce uistiť, že bude naďalej sa angažovať v e, prijatí akčného plánu e, s plným rešpektovaním propor- princípov proporcionality a subsidiarity. Um, tomuto musia zodpovedať všetky riešenia. Na druhej strane chceme vypracovať určité nástroje, aby sme mohli e, poskytnúť mestám nástroje, e, ktoré mm, e, pomôžu riešiť integrovaným spôsobom špecifické urbánne problémy. Potom bude na miestnych orgánoch, aby rozhodli, čo je pre nich vhodné v súvislosti s ich potrebami a cieľmi aby sme mohli riešiť e, a reagovať na obavy e, v tejto súvislosti. E, pán predseda Tajani chce na konkrétnych akciách demonstrovať, ako môže EÚ prispieť k zlepšeniu kvality urbanej mobility v Európe. Na základe reakcií a mnohých diskusí so za zaujatými stránkami v oblasti eh, eh, zelenej eh, knihy, tematiky zelenej knihy prebehne alebo sa zahájí neskôr v tomto roku. Budeme mať výzvu na podanie návrhov až do konca marca. Ďalej 50% budeme podporovať finančne vybrané projekty. Ehm, okolo marca e, príde e, do e, účinnosti aj E, e, predpis alebo teda legislatíva o e, motorových vozidlách o zaobstarávaní motorových vozidiel. Budeme mať webovú stránku, ktorá poskytuje informa- poskytne informácie o urbanej mobilite, fondoch. Budeme reflektovať a diskutovať s, s aktérmi o budúcnosti Civitas na záver, aby sme zlepšili a e, pomohli e, zvyšujúcemi sa e, vedomostiam v tejto oblasti, mm, chceme vypracovať štúdia, aby sa zlepšila interoperabilita dopravných systémov a zabezpečenie zelenších miest. Ja nám pôjde o interna, internalizáciu um, e, nákladov. Um, um, tieto kroky e, na úrovni EÚ prispejú k ďalšiemu pokroku v oblasti urbánnej mobility. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín, v mene EPPED, pán Rák na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka so všetkou úctou voči komisii, voči vám ako osobe. Vy ste nezodpovedali tú otázku, ktorú vám podložil pán predseda výboru, pán Kosta. Áno, povedali ste nám o tom, a skôr ste poukázali na to, čo sme si už prečítali aj v zelenej knihe o meskej mobilite, že Potrebujeme spoločné európske riešenia tohto problému, problému, ktorý sa týka takmer všetkých európskych miest, či už v takej alebo inej forme. Niektoré problémy sú tým, členským, sú tým mestám úplne rovnaké, niektoré sa čiastočne líšia. Toto sme uvítali pred niekoľkými mesiacmi, teda tieto návrhy ktoré ste vy predložili, sme my naozaj s radosťou prijali, ale riešenie neprichádza. A čo som ja pochopil z vášho prejavu je to, že nebude žiadny komplexný akčný plán. To som ja vyrozumel z vášho prejavu. Prečo takýto plán nebude? V tejto inštitúcii, ako aj v EÚ, Často počujeme o tom, že sú tu určité členské štáty, jeden alebo viac, ktoré skrátka pod zámienkou subsidiarity šíria strach. Bohužiaľ, tento strach zasahuje aj túto komisiu. Európska, Európsky parlament pardon, vo svojich návrhoch povedal, že nechceme zasahovať do subsidiarity. Vy ste to znova zdôraznili že nechcete jednotné riešenie pre všetkých, ale že nepredložíte žiadne riešenie, to tiež nie je dobrá stratégia. Takže e, prosím, choďte touto cestou, dostaňte svojim, dostojte svojim prísľubom. Komisia zkrátka musí konať, pokiaľ ide o volebné úspechy tieto samozrejme závisia od vykonaných aktivít. Ďakujem. Teraz pán Sávari za socialistom. Mám dve minúty, nech sa páči. Komisér. Eh. Áno, pani komisárka, vy ste potvrdili, že znovu e, sa eh, hovorí o iniciatíve Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Povedali ste nám, že z, zo zjavných dôvodov, ktorými je dôležitosť eh, verejnej mestskej dopravy a Európsky klimatický plán, Európa sa musí zaujímať o mestskú dopravu. Pán Baro, a vy ste e, vyšli z iniciatívou a slúbili ste akčný plán. Dnes nám vysvetľujete, že takýto akčný plán sa vypracúva bez konzultácie s Európskym parlamentom a bez jeho akéhokoľvek zviditeľnenia. Ďakujem eh, predovšetkým kolegovi Reinerovi eh, eh, Ratovi, ktorý o tom hovoril a e, vy e, chcete, vy ne, nemáte úmysel urobiť niečo pred e, novými voľbami. Toto je skutočne záležitosť politiky, pretože nový európsky komisár, ktorý bude mať na starosti dopravu a ktorý bude musieť odpovedať Európskemu parlamentu pri vypočutí stretnutí bude mať e, takúto veľkú úlohu. Ľutujeme, že Európska e, komisia dnes hovorí niečo iné. My si robíme starosti e, s tým, že Európska komisia sa rozhodla, že nebude hrať komunitárne, s komunitárnymi kartami, ale s medzivládnymi kartami ten plán, ktorý vy navrhujete, by znamenal, že e, budúci komisár pre dopravu by, sa mal, by mal prijať záväzok, že ho bude realizovať. Nech sa páči, 2 minúty 30. Pani predsednička, pani komisárka, zo všetkou úctou pani e, komisárka, ktorá prislúcha vašej osobe a vašej funkcii, si, by som si dovolil zareagovať na vaše vystúpenie. Vy ste sa e, snažili e, nám e, veci vysvetliť, ale myslím si, že e, nie sú tu, že, že ste nehovorili dosť jasne a že ste tú otázku zahmlievali. Hovorili ste o akčnom pláne a o jeho e, obsahu, ale myslím si, že kolegov poteší, že v zásade e, ide o obsah, ktorý zopoveda aj nášmu návrhu. Čiže vy v komisii máte k dispozícii základné fakty potrebné na to, aby ste mohli uverejniť akčný plán. Prečo tak nerobíte? Alebo prečo ste tak neurobili? Teraz k e, tomu, čo ste povedali v tej prvej časti druhej kapitoly. Tam hovoríte, že podmienky nie sú priaznivé. O akých podmienkach hovoríme? E, nemá DG e, doprava dostatok informácií. Pán Baro a zelená kniha v podstate no, zväčšia opaku, pretože obsahujú množstvo informácií. A keď hovoríte o tom, že podmienky nie sú priaznivé, niektoré členské štáty s tým nesúhlasia. Pokiaľ viem, komisia však nezávisí od členských štátov, je od nich nezávislá a preto sa nemusí podriadovať potrebám jednotlivých členských štátov. A e, hovoríte, že neexistujú potrebné podmienky, ale možno, že ani v samotnej komisii neexistuje zhoda názorov e, na takýto akčný plán. E, tento parlament má veľmi dobré vzťahy s podpredsedom Barutom a to aj pri príprave zelenej knihy. O akých podmienkach hovoríme? Je pravda, že do volieb zostáva len niekoľko týždňov, ale myslím si, že takýto akčný plán by bol veľmi dobrým dôkazom paradigmy, že dokážeme rešpektovať paradigmu. Ale to je iba jedna vec. Skutočne ma veľmi mrzí toto oneskorenie. Ďakujem. Skupina zelených. Pán Kramer, minúta a pol. Pani predsedajúca, dámy a páni, neustále odsúvania a vaša odpoveď, pani komisárka, nie sú akceptovateľné, lebo čas nás tlačí. Klimatické zmeny v tomto kontexte zohráva doprava v mestách centrálnu úlohu. 70 všetkých skleníkových plynov pochádzajú odtiaľ. Len zmena dopravnej politiky by umožnila dosiahnuť ciele v oblasti emisí CO2. Tie najväčšie potenciály sú práve v mestách, pretože 90 eh, ciest sú krajší, je, je kratších než 6 kilometrov. Tam je naozaj jednoduché prestúpiť na iné dopravné nosiče. Komisia, dúfam, využila toto omeškanie na e, zavyšľanie sa nad tým, ako naozaj účinne pomôcť mestám. Vaša správa, ak táto je taká e, nezáväzná ako vaša zelená kniha, tak tu nemáme žiadnu európsku pridanú hodnotu. Zelení požadujú, aby spolufinancovanie e, bolo inak eh, formulované. Väčšina prostriedkov sa využívala na cestné eh, projekty, veľmi málo však na eh, verejnú dopravu a na železnicu. My chceme zvýšenie podielu železnice, tak sme sa na tom aj uznesli. Druhá vec, chceme používanie prostriedkov EÚ iba vtedy, ak, ak mesta predložia udržateľný plán trvalý udržateľnosti. A chceme tiež zvýšiť bezpečnosť s tým, že zriadíme 30 km e, za hodinu, teda takéto obmedzenie rýchlosti. Toto je dobré nielen pre životné prostredie, ale aj pre zdravie, pretože každoročne 40 e, tisíc ľudí zomrie na uliciach, na cestách v Európe. Výborne, teraz sa dostávame k rečníkom jednotlivcom, ako prvý pán Vlasak na dve minúty. Vážená pani predsednička. dámy a páni, je samozrejme veľká škoda, že došlo k oneskoreniu zverejnenia tohto dokumentu vrátania akčného plánu. 70 obyvateľov v Európe v súčasnosti býva v mestách a musí byť našim záujmom zabezpečniť mm, dostupnejšiu, spolahnejšiu, bezpečnejšiu Ehm, ehm, mestskú dopravu, ktorá je ekologickejšia. Očakávame, že zverejnený dokument bude zahrňovať nielen nové trendy, ale aj hodnotenie nových postupov a opatrení vrátanie podpory zdravých spôsobov dopravy ako cyklistika alebo pešia doprava. Mm. Z tohto zásobníku si potom môžu obce vybrať to, čo je pre nich najdostupnejšie a najvýhodnejšie Myslím, že to je ten základný spôsob. Okrem toho by sme mali zaistiť podporu a síce zo štrukturálnych fondov tak, aby aj tieto prostriedky mohli slúžiť tomuto účelu. Ďakujem za pozornosť. Pani Giuntini na dve minúty. Pani predsednička, ďakujem. Pani komisárka, Eh, veľmi súhlasím s tým, čo povedal môj predrečník. Mestské prostredie je v súčasnosti veľmi dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Väčšina ľudí žije vo veľkých alebo stredne veľkých mestách. Údaje zo Zelenej knihy komisie hovoria eh, jednoznačne o tom, že 60 európskych obyvateľov žije v istom type mestského prostredia a že toto prostredie generuje obrovský podiel európskeho HDP. E, v Tie údaje, ktoré e, uviedla pani komisárka, sa v posledných e, mesiacoch nezmenili. Naopak, e, preťaženie mestskej dopravy neprestane narastuje, narastá a narastajú aj účinky na životné prostredie. Je potrebné, aby sme prihľadli aj na to, čo sa udialo v poslednom čase. Tento Európsky parlament v tomto smere prijal istý balíček a v Európe sa dve miliardy eur vynakladajú v rámci eh, Fondu regionálneho rozvoja a, a v rokoch 2007 až 2013 sa má minúť e, na tento účel 8 miliard eur. Ta, preto je veľmi dôležité, aby EU mala spoločnú politiku a akčný plán a e, s tým, že samozrejme musí rešpektovať aj subsidiaritu a kompetencie miestnych orgánov a členských štátov. A hoci tieto problémy sú veľmi zjavné, e, nechápem, prečo tento plán ešte nebol uverejnený. A v podstate o to ide v tej ústnej otázke, ktorú predstavil, e, predložil predseda výboru pre dopravu. Aj my si myslíme, že e, sa e, blížime k, ku koncu volebného obdobia, preto je potrebné, aby komisia zabezpečila aj následné e, uplatnenie takéhoto akčného plánu, aby sa dosiahli tie pozitívne výsledky, o ktoré nám ide. Pán Olbrich, dve minúty. Pani predsednička, komisárka, dámy a páni, táto téma je veľmi dôležitá aj z hľadiska ekonomického rozvoja, ako aj z, ochrany, z ohľadu ochrany životného prostredia. Bez pochyby eh, by to nemalo byť vôbec spochybňované. Počas práce Európskeho parlamentu na zelenej knihe E, sa vyskytli aj ďalšie problémy, e, ktoré sa týkajú napríklad rozdelenia kompetencií medzi miestnymi, národnými a európskymi orgánmi, respektíve úrovňami. E, bez pochyby Európska únia či, tu otázka, či Európska únia má sa zaoberať s e, obecnými, s miestnymi problémami a témami, alebo či to má byť prenechané e, miestnym a regionálnym e, orgánom. Mm, Zelená kniha vedie nás k E, k tomu, aby mesta mohli lepšie konať alebo ich záväzuje e, k určitým krokom. E, otázka, ktorá tu dnes vzniká, je cieľ Európskej komisie. Aký tu sledovala Európska komisia dlhodobý plán? Mm, chce vykonávať dynamické akcie komisia po prvej reakcia, reakcii, ktorá bola relatívne skeptická, mm, zmenila proces e, práce a ešte stále premyšľa o tom, čo s akciami, ktoré boli e, začaté. Čiže treba o tomto rozhodnúť. Ďakujem. Pán El Kadroj, dve minúty. Ďakujem, pani e, predsednička, kolegovia, kolegyňa. Môžem len podporiť to, čo povedali predrečníci. A ja som veľmi sklamaný e, z vašej odpovedi, pani komisárka. Áno, povedali ste, áno, komisia samozrejme e, predostrie celý rád návrhov k tejto téme mobility v mestách, to je samozrejme podľa mňa, ale na to sme sa nepýtali. Pýtali sme sa, pýtali, sme hovorili o tom, že chceme koherentné konanie, akčný plán, ktorý bude detailne načrtnutý s konkrétnymi opatreniami, návrhmi komisie pre najbližšie roky aby sme mohli o tom diskutovať nie len tu v parlamente, ale aj e, na poli verejnosti so všetkými aktérmi, so všetkými, ktorých sa to týka. A preto by som e, vás e, chcel poprosiť povedať toho viac. E, možno po tejto diskusii môžete podnetiť kolegov, aby ešte pred voľbami Mm, eh, predložili nejaký eh, ďalší návrh. Mm, spomenuli eh, to viacerí kolegovia. Mobilita v mestách je čosi, s čím máme všetci dočinenia problémy. Všetci máme problémy s témou mobility v mestách. Na európskej úrovni by mm, e, Európska úroveň by mohla prevziať pozitívnu úlohu pri riešení problémov týmto mestám um, bolo by treba uh, zaviesť logické normy, štandardy, um, výmenu názorov o dobrých nápadoch, um, stimulovať uh, plány mobility, um, ďalej, uh, mechanizmy financovania a tak ďalej a tak ďalej. Bolo by dobré, keby sme si k týmto veciam aspektom mohli vypočuť viac. Takže bolo by dobré, keby ste si ešte mohli vaše odpovede uh, E, premyslieť, aby ste mohli preložiť e, dobrý akčný plán. Teraz prechádzame ku Catch the Eye. Pani Tikal na minútu. Planul de acțiune privind mobilitatea urbană este o necesitate. Ďakujem, e, pani Tento akčný plán je veľmi dôležitý pre obyvateľov miest. 70 Európanov očakávajú aktivitu na európskej úrovni. Aká je reakcia komisie? Je tu veľa nákladov, ktoré vyplývajú zo zápch 1 HDP, to už tu padlo. Tak, aby sme sa vyhli dopravným zápcham, musíme investovať, investovať do verejnej dopravy. Minulý rok sme tu mali správu o čistých motorových vozidlách. Praha to je mesto, ktoré je vzorom v tejto oblasti. Zaviedli ekologické autobusy, pokiaľ ide o mestskú dopravu. Vyzývam všetkých, aby sa mohli využívať aj prostriedky štruktúrálnych fondov na tieto účely. Toto by určite pomohlo mobilite. Pani komisárka, nech sa páči. President. Pani predsednička, vážení členovia parlamentu, cením si vaše vystúpenia a určite e, podpredsedovi Janimu e, odovzdám všetky tieto e, vaše posolstva. Akčný plán to je výsledok práce komisie v roku 2009 a viem, že on má osobný záujem na tom, aby bol tento akčný plán predložený. Preto nemám žiadne pochybnosti o tom, že to, čo ste povedali, podpredseda Čany zoberie do úvahy. Viem, že hodnotenie vplyvov bolo ukončené a ako som povedala, dúfam, že akčný plán je v legislatívnom programe a bude prijatý tento rok. Ďakujem. Rozprava je ukončená. V programe pokračujeme otázkov na ústne zodpovedanie o revízii oznámenia a uplatňovaní pravidel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie. Odovzdávam hneď slovo autorovi, pánovi Vyserovi na 5 minút. Mevrouw de voorzitter,